Dobre, takže v podstate povedala som to, že sa s tým zapodívam od samého začiatku, že tam vidím v obchodovaní s emisiami veľa dobrých prvkov, ale zároveň e, si myslím, že by sme mali byť úprimní voči sebe v určitých veciach a povedať si veci otvorene. Európska politika e, boja proti klimatickým zmenám má veľmi vysokú cenovku. Momentálne máme najdrahšiu jednostrannú politiku vo svete, ktorá znižuje pracovné príležitosti v EÚ a zároveň postihuje najčistejší ekologických producentov vo svete. A keď hovoríme o ETS, tak by sme mali aj toto spomenúť, pretože v podstate najnovšie vedecké výskumy svedčia o tom, že súčasná politika dokonca ani neznižuje emisie. Čo tým chcem povedať? Chcem povedať toľko, že keď zohľadníme spotrebu e, celkových EU emisí, tak tie stúpli Eh, emisie z produkcie klesli, mm, samozrejme vzhľadom na ETS, ale je veľmi prekvapivé, že emisie, ktoré vznikajú z, zo spotreby, dramaticky stúpli. Toto hovorí o tom, že sme zlyhali. Vďaka našej klimatickej politike sa produkcia premiestnila do iných častí sveta E, kde sa používajú menej ekologické výrobné metódy. A zatiaľ, čo emisie v Európe e, spôsobené spotrebou vstúpli. A potom, keď hovoríme o tom, že chceme zachrániť klímu, musíme priznať, že sme sa nevybrali dobrou cestou. Aspoň čo sa týka kritérií e, politiky, pretože tie sú nastavené na výrobu a nie na spotrebu. A je to z ETS je si zdrojom, ktorý vedie k tomu, že naša výroba e, sa presúva do zahraničia. Preto je veľmi ťažké povedať, prečo by sme sa mali zamerať výlučne len na zachovanie, zachránenie ETS na úkor všetkých tých, ktorým to malo poslúžiť pôvodne Takáto politická intervencia v tejto fáze povedie k nepredvídateľným hospodárskym účinkom tým, že priamým spôsobom spomalí hospodárskú obnovu, tvorbu pracovných príležitostí a konkurencieschopnosť. Už sa predpokladalo, Reuters hovorili o tom, že e, budú stúpať ceny energie za elektrínu o 1,2 miliardy eur alebo o 3 ročne najbližšie 3 roky. Práve vďaka týmto plánom. Takže tento navrhovaný pozmenujúci e, názor e, na objasnenie zanechá naďalej komisii možnosť zasahovať do trhu, čo vyvolá veľký chaos a neistotu. A zni- zničí sa tým dôveryhodnosť celého systému, ako systému, ktorý stavia na trhových silách. A aj keď to bol jeden z manevrovacích krokov, povedie to naďalej k zvýšeniu Eh, energii pre súkromných aj súkromnú podnikovú sféru a zvýši to riziko toho, že znečisťujúce eh, aktivity sa presunú do zahraničia. V Európa momentálne potrebuje stabilitu a potrebuje opatrenia, ktoré posilnia európske hospodárstvo a namiesto toho my nevytvárame teda pozitívne stimuly a nefinancujeme systémy technologického rozvoja, ktoré podporia e, naše firmy. A robíme to naopak. Takže vyzývam vás, kolegovi, aby sme si to dobre rozmysleli, e, kolegov socialistov. Viem, že chcete rast. Dobre, zabezpečme teda rast v čase e, ťažkých, ťažkej situácie im nemôžeme podrážať nohy. Zaznelo tu aj to, že dáme prioritu uhliu, tuhým palivám, tým, že ETS nezmeníme, že by to znamenalo toto. Energetické spoločnosti nepoužívajú uhlie nie za to, že uhlík je lacný. Nepoužívajú preto, lebo uhlie e, budú používať preto, ak uhlie uh, bude lacné. A uhlie je lacné, pretože Američania teraz vyvážajú uhlie do Európy, pretože uh, to má dopad na cenu uhlia všeobecne. EU ETS bolo navrhnuté v iných časoch a časy sa medzi tým zmenili. Vtedy nebola kríza, energetická situácia uh, bola v, úplne iná aj v Európe, aj v Spojených štátoch. Ja si myslím, že musíme nájsť riešenia pre EU hospodárstvo a zohľadniť aj situáciu energetických dodávok v EÚ a USA. V Spojených štátoch na najbližších 15 rokov ceny plynu sa predpokladá, že ostanú nízke, budú predstavovať tretinu cien v Európe a takisto aj cena za elektriku bude stabilná. Zatiaľ, čo v Európe ceny elektriny a plynu budú údajne rásť a tým sa rozšíri a rozšíri tá priepasť medzi európskymi výrobcami a americkými výrobcami, ktorí sú našim hlavným konkurentom. Čiže toto nie je riešenie, ktoré dnes potrebujeme. A či odsunutie obchodovania s akciami, tzv. backloading, nám pomôže? Uh, nie, určite nepomôže vyriešiť dnešný problém, pretože tzv. backloading nepovedie štruktúrálnym zmenám ani k reálnym riešeniam. Povedie len k nákladu cien energií pre všetkých, a to v čase krízy. A toto opatrenie backloadingu, odsunutie obchodovania na neskôr, môže zvýšiť cenu uhlíka späť na 10 či 15 eur, ale nie na 50 eur, čo je limit. E, kedy naozaj dochádza k presunu na iné energetické zdroje. Ak je to prekážkou k tomu, aby sa e, využívalo uhlie alebo aby firmy prešli na uhlie z plynu, ak budeme mať nízke ceny uhlia, tak ceny uhlíka by mali byť okolo 40-50 eur na to, aby to viedlo k, naozaj k zmene prechodu na iný zdroj energie. Uh, toto nie je cena udržateľná a zvyšovanie cien energii v Európe v časoch kríze takisto nie je udržateľné. Backloading určite neovplyvní to, aby e, sa zmenila, zmenili zdroje energii v Európe. Takže takáto legislatíva e, má krátku životnosť a nepovedie to Ničom legislatíva musí mať dlhodobú perspektívu, musí priniesť stabilitu aj preto, aby ľudia investovali do nových technológií a takýto backloading nepomôže. Je množstvo dôvodov, prečo naša skupina váha eh, schváliť tieto plány komisie. Určite kolegovia sa k tomu ešte vyjadria. Jednoducho máme pocit, že toto nie je ani správne načasované, ani sama myšlienka nie je dobrá. ETS by sme mali nechať na pokoj fungovať bez takýchto zásahov. ETS by mal byť nástroj, ktorý stavia na trhových silách, je neutrálny z hľadiska technológií, má podporiť ekonomicky efektívnym spôsobom, dať podnikom predvídateľnosť a istotu. Žiaľ, musím povedať, že dokonca, ani špekula, dokonca už aj špekulácie z, poškodili investičné prostredie v Európe. Jednoducho takýto krok si nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chris Davis. Ďakujem. Ja som pracoval s ETS od samého začiatku taktiež a myslím si, že pani Koholer má, má logiku to, čo povedala. Vždy hovorí to isté. Nikdy som nepoved- nepočul z jej strany povedať niečo pozitívne od samého začiatku, teda od samého začiatku posledného desaťročia. Niekedy si ťažko Niekedy ťažko pamätám, že to bolo práve EPP, ktorí túto celú legislatívu uh, viedli od samého začiatku a mali aj istú podporu, ale parlament podporoval opatrenia, ktoré mali posilniť ETS. Keď sme hlasovali za tú cestovnú mapu nízk, nízkych, nízkej úrovne uhlíka, zhruba pred rokom. A potom sme vyzvali komisiu, aby vyčlenila e, určité kvóty. A nemáme to teraz v tomto návrhu. Teraz hovoríme o backloadingu. To je absolútne triviálne a zároveň to vzbudilo túto ostrú debatu, tak na rade ako aj v parlamente, to je skutočne zaražajúce. A dôvod, prečo tomu je tak, pretože sa to využívalo ako trojský kôň na to, aby sme zautočili nielen na ETS, ale na všetko, čo robí Európska únia na to, aby bojovala proti klimatickým zmenám. Ja som nepočul nič zo strany mojej kolegyne, mm, kde by predostrela nejakú víziu, okrem, nejakého, okrem nejakých rečí o cenách chceme skutočne mať uholné elektrárne všade. To je najlepšia, to je najlepšia vízia, to by bolo najlacnejšie. Jednoducho, potrebujeme nejakú víziu, dlhodobú perspektívu, ktorú by sme vložili do tejto diskusie. Keď hovoríme o ETS, na samom začiatku tento systém bol taký, že cena bola zhruba 30 eur za No My sme očakávali pred recesiou, že sa to navýši, ale teraz je rekordne nízka, ako povedal pán predseda. Pohybuje sa to na úrovne zhruba 4 eur za tonu. Máme tam nejakú odvolávku na to, že by, že by boli odradení investori. Prepáčte, to je úplne iný svet, keď to hovoríme o tých 4 eurách. Komisia, keď navrhla tento systém o backloadingu, nechcela robiť nejaké fundamentálne zmeny, pokiaľ ide o systém ETS, iba chceli zastaviť ten pád celého systému. A to je to riziko, ktoré to máme, pretože my vieme, že aukcie boli zrušené, e, pokiaľ ide o trhy s uhl- uhlím, tí sa môžu preorientovať, ale tie inštitúcie, ktoré vyvinuli tento mechanizmus ETS, tak tie sú vlastne tie, ktoré urobili to, že tento mechanizmus funguje. Backloading má Eh, umožniť, aby ETS vôbec fungoval aj ďalej. Aké sú tu konsekvencie tohoto opetrenia? Počuli sme teraz práve o probléme s uhlíkom pred dvomi týždňami. Hovorilo sa tu, že keď prejde backloading, tak cena uhlia by vzrástla na zhruba 8 eur. Takže to je skutočne zlé, keď to porovnáme s tým, čo sme tu mali pred pár rokmi to neprejde, tak to jednoducho prejde iba na 5 eur. Ale 8 eur za tonu to jednoducho nie je únosné. Počuli sme tu teraz od, zo strany tých, ktorí sú proti tomuto návrhu, že komisia jednoducho ide nad rámec svojich kompetencií, ale komisia predložila legislatívu v rámci procesu spolurozhodovania, takže nezašla nad rámec a veľa ľudí z praxe hovoria, že sú tu právne argumenty, že komisia je regulátorom ETS, že nepotrebovala predkladať takúto legislatívu vôbec. Sú tu celkom riadne argumenty, ktoré obstoja, že jednoducho má právomoci v rámci zmluv, aby sa chovala ako regulátor a aby stanovila aj načasovanie týchto aukcií. Ale rozhodla sa ísť takýmto spôsobom spolurozhodovacieho procesu. Niektorí hovoria, že by sme nemali zasahovať do trhového mechanizmu, že tu manipulujeme trh do istej miery. Ale pani Koholer tam bola, ja som tam bol, keď pani Wallstrom predložila, predložil túto predložila túto schému týchto návrhov a my sme odsúhlasili. To znamená, urobili sme v tomto procese veľa chýb. Iné krajiny na celom svete sa učia z týchto našich chýb a rozvíjajú svoje vlastné systémy ETS, ale my jednoducho sa učíme záchodu a niekedy takéto plátanie nám iba umožňuje to, aby sme mohli pokračovať ďalej, aby celý ten systém sa nezrútil. A takisto sa tu hovorilo, že to všetko vytvára určitú pre, neistotu pre investície. Čo môže vytvoriť väčšiu neistotu ako to, že nemáme žiadnu víziu do budúcna? čo nám hovorí čo nám hovoria najnovšie výviny z ceny elektriny, tak tam vidíme, že potrebujeme určitú stimuláciu do budúcnosti, aby sme sa uberali do, to, do tej oblasti, kde budeme mať nízkouhlíkové, nízkouhlíkové hospodárstvo. Ale ako hovorím, tu ide iba o presunutie časového harmonogramu toho predaja. Nie je tu nejaké zastavenie týchto kvót. Takže ako som povedal, iba plátame tie chyby, ktoré tu máme. Je to úplne malinký návrh, takže mali by sme pokračovať, mali by sme to urobiť, podporiť to. Bude, nebude to mať nejaké vážne konsekvencie, pokiaľ ide o investície a ich stanovisko investorov, alebo pokiaľ ide o ziskovosť priemyslu v tejto oblasti. A záverom by som chcel povedať, počuli sme tu, že takéto priemyselné odvetvia relokujú svoje centrály. Áno, v niektorých prípadoch je to tak, pretože jednoducho nie sme konkurencieschopní s cenami, ktoré sú k dispozícii inde, keď chceme, keď chceme jednoducho na takýchto drahých cenách fungovať. Ale všetky štúdie nám poukazujú na to, že e, priemysel jednoducho má aj zisk z tohoto systému. Dokonca aj letecký priemysel z ETS profituje ale to vôbec nie je tak, to je iba nejaký mýtus. My si musíme uvedomiť, že toto celé vedie k presťahovávaniu sa odvetví priemyslu do iných regiónov sveta. Takže musíme si to uvedomiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Chris Davis a ďalším rečníkom je spravodajca eh, zelených, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som samozrejme mohol začať nejakú ideologickú diskusiu o klimatickej kríze, ktorú tu máme, ako by sme mali zachrániť naše, našu klímu. Mohol by som dokonca začať hovoriť aj o tom, že koľko zarobili podniky na systéme ETS. Áno, zarobili, pretože mali e, voľné kvóty, ktoré mali v druhom období. Aj to by som mohol povedať. Mohol by som dokonca povedať niečo o krajine, ktoré je najambicioznejšia e, v Európe konkrétne Nemecko, aj to by som mohol trochu elaborať. Mohol by som poukázať aj na Austráliu, ktorá pracuje so systémom, kde majú 17 eurovú cenu, cenovú hladinu. Takže tí, čo sú najambicioznejší, by sa možno mali presťahovať do Austrálie. To všetko by som tu mohol rozvinúť a potom by som mohol požiadať o nejaké meritka, ale my jednoducho hovoríme o niečom inom. Táto diskusia sa posunula. Skutočne som prekvapený, či moji kolegovia si skutočne uvedomujú, že táto diskusia sa uberá zlým smerom. My už o tomto vôbec nehovoríme. My tu predsa hovoríme o tom, že chceme zachrániť systém ETS a to je otázka, o ktorej treba diskutovať. Cena je tu pod úrovňou 5 eur, dokonca 4 a každý deň dojde ešte nižšie. Minulý týždeň napríklad na aukcii, kde sa 4 milióny aukci- kvót predávalo v Nemecku, to bolo zrušené, pretože tam nebol žiadny nákupca. Jediný dôvod, prečo ešte stále tu máme nejakú cenu, pretože sú tu investície, teda aspoň niektorí investori, ktorí si myslia, že tento systém bude fungovať, ale každý deň strácajú dôveru. A to je ten problém, o ktorom diskutujeme. Takže hovoríme tu o budúcnosti ETS. A tí kolegovia, ktorí hovoria, že sú proti backloadingu, tak na tých mám jednu otázku. Ste za ETS, áno alebo nie? To je otázka. Ak chcete iba sa zbaviť ETS, tak ako to hovorila pani predrečníčka, tak v poriadku, tak to povedzte na rovinu. Nehovorte mi tieto nezmyselné argumenty, že to jednoducho ide proti trhu. ETS jednoducho je o tejto cenovej hladine, kde musíme platiť, ak chceme urobiť niečo pro, za životné prostredie. Takže povedzte celkom otvorené, nechceme ETS. Áno, v poriadku, to bude celkom jasná diskusia. Ale potom by som sa spýtal aj kolegov, ktorí boli za ETS, ktorí skutočne boli od samého začiatku za ETS, chcete skutočne ísť proti backloadingu, alebo chcete e, sa postaviť za ETS. A backloading je skutočne o tom, aby sme zachránili ETS. Chceme získať čas predtým, než to celé e, krachne. Ja jednoducho z našho uhla pohľadu musím povedať, že backloading neznamená nič. Cena tak či tak stúpne na 5 alebo na 6 eur, ak budeme mať šťastie. My jednoducho oddialujeme diskusiu, možno dokonca až pre ďalšieho komisára, kto vie, kto to bude. My nemáme skutočne ani potuchy, že kto by to mohlo byť. Ak to budeme takto stále odsúvať, tak tu bude tento problém v 2017, 2018 a potom nás tento systém znovu dostihne. My iba kupujeme čas. Ak sa pozrite na moje pozmeňujúce návrhy, ja to chcem prepojiť tak, ako aj vláda v Spojenom kráľovstve, na štruktúrálne reformy, pretože ja požadujem viac. Áno, to je moja ideologická diskusia. Hovoríme o tom, ako zachrániť tento systém. O tom chcem počuť od svojich kolegov. Áno, možno nie ste proti takémuto oddialovaniu, tak povedzte, že čo chcete. Alebo sa vzdajme celého systému, ale povedzte to. A potom pokiaľ ide o radu, tam je Francúzsko za, Španielsko je za, Taliansko je za. Spojené kráľovstvo chce dokonca ísť ešte ďalej. Írsky minister včera takisto povedal, že potrebujeme diskusiu o tom, či chceme ETS alebo nechceme ETS. Rada je dokonca ďalej ako parlament, to je jednoducho hamba. My sme boli vždy tými, ktorí boli prví a teraz jednoducho zaostávame dokonca aj za radou. Rada jednoducho ide podľa toho, čo chce Nemecko. Ak Peter Olmayer nakoniec získa prevahu v rámci tejto diskusie, Nemecko bude za, tak to celé prejde, tak rada bude za. A my tu hovoríme iba o nejakých nezmysloch. Čiže je to skutočne problém, ktorý máme my v parlamente a je mi z toho smutno, pretože z pohľadu zelených by sme mohli zajsť ešte ďalej, ale k tomu sme sa ešte ani vôbec nedostali. Na záver by som povedal, ak moji kolegovia skutočne sú úprimní a povedia, my nechceme ETS, v poriadku, ale potom takisto sa pozrieme aj na zoznam e, toho úniku e, uhlíka, ktorý bol ocenený cenou 30 eur. Potrebujem potom revíziu tohto. Ak chceme odstaviť systém ETS, tak musíme jednoducho aj sa zbaviť tohoto zoznamu ETS, ktorý vychádza z tých 30 eur, pretože pomáhame týmto e, podnikom, dávame im inovačné peniaze z oceliarského sektora, robia určité inovácie z našich peňazí, majú voľné kvóty, sú tu nepriame náklady, čo sa dajú kompenzovať na národnej úrovni. Máme tu zoznam úniku uhlíka za 30 eur. To všetko funguje, ale to musíme takisto sa toho zbaviť. To chcete? Tak hovorme o tom. Alebo podporte to, že teraz sa vykúpime z časového hľadiska a potom uvidíme, ako budeme pokračovať. Ale potrebujeme na to čas, pretože inak celý ten systém krachne. Kolegovia, uvedomte si, prebuďte sa a budete za to zodpovední potom vy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelenen. Ďakujem veľmi pekne, Matias. Ďakujem eh, za priestor vystúpiť. Zdá sa, že je to viac o modalitách politiky uhlíka a o tom, či je alebo nie je správna a nie o tomto samotnom návrhu. Teda ešte predtým, ako sa dostane k samotnému návrhu, ak dovolíte, aj ja by som sa zapojil do tejto diskusie. Eh, trošku ma eh, zaráža vyjadrenie Basa aj Krisa Davisa, ak tento návrh je naozaj stratou času a nič nezmení, tak prečo vôbec sa zaoberáme týmto návrhom? Ja sa nemyslím, že to je strata času. Podľa mňa to zaváži. Neviem, či je to pozitívny krok, ale rozhodne sa to prejaví. A preto sa ním vlastne zaoberáme. A tí, ktorí sú rozhodne za ňoho, musia povedať, prečo sú tak nadšení aby som zareagovala aj na Basa, aj na Krisa, e, na Margo uniku uhlíka. To sa považuje za akademickú diskusiu o tom a o hentom a pritom je to veľmi e, praktické. V mojom regióne Kris spomenul e, produkciu hliníka. U nás to bolo vo veľkom v severovýchodnom Anglicku. Nazývalo sa to Alka. Prepustili 400 pracovníkov, je pritom je to oblasť s vysokou nezamestnanosťou eh, a začiatkom tohto roka jednoducho skončili prevádzku kvôli ETS a kvôli smernici, ktorá sa vzťahuje na tieto veľké spalovacie závody. Smernica totiž to eh, nariadila ukončiť produkciu. A kde sa to presúva? Do Číny, do Indie alebo do iných krajín? Nie, do Kanady. Nie do týchto krajín, kde je to všetko lacné. Do Kanady. Kanada je krajina s vysoko, vyššou životnou úrovňou, s vyššími produkčnými nákladmi ako EÚ. E, teda všetko sa to odvíja od vysokej ceny uhlíka. Teda nemyslíme si, že to všetko súvisí iba s ochranou životného prostredia, e, pretože atmosféra je len jedna, ale týmto krokom sa nám podarilo úspešne presunúť 400 pracovných miest do Kanady. A to je len jeden príklad. Takýchto príkladov je mnoho. Môžeme hovoriť, že to stojí za to, že chceme sa zbaviť týchto starých e, znečistujúcich odvetví, dobré, ale mnoho týchto nových ekologických odvetví e, je financovaných e, výlučne z verejných financií ak toto chceme robiť, ak si myslíme, že to je cesta do budúcna, tak dobre, ale nehovorme si, e, že tu ide len o únik uhlíka, že, že, že teda únik uhlíka je iba mýtus. E, nie. Neustále sme svedkami odsunu výroby v prospech iných regiónov. Teraz sa dostávam k samotnému návrhu. Už sme tu hovorili o ňom dosť podrobne. Zavedlo sa to ako trhový mechanizmus. E, ja som pôsobil v tomto výbore a v parlamente, keď sme hovorili o tomto návrhu pôvodne, Chris má pravdu. Komisia vtedy povedala, že sa budeme učiť e, z priebehu tohto procesu, či to bude alebo nebude fungovať. Ale nezabúdajme ani na to, že Európska únia chcela viesť celý svet. Chceli sme byť príkladom. E, všetkým však záležalo na tom, ako sa mení klíma a mysleli sme si, že celý svet nás bude nasledovať v takomto systéme. Nuž no faktom je, že nesleduje náš príklad celý tento zvyšok sveta. V niektorých regiónoch síce áno, nás verbálne podporujú, ale zvyšok sveta nie. A to je problém. Napriek e, milým slovám prezidenta Obamu minulý týždeň uvidíme, či USA nakoniec príjmu nejaké kroky Zdá sa, že americký kongres však nemá e, chuť e, sa do toho púšťať. Americká ekonomika totiž veľmi dobre prosperuje e, aj vďaka nízkej cene brlicového plynu. Teda, komisia chcela tento mechanizmus založený na trhu, chcela, aby to fungovalo a do veľkej miery to aj funguje. Um, Cena uhlíka je tak nízka, podľa môjho údajov je to 5,60, ale e, možno máte pravdu, že to kleslo ešte nižšie. E, musíme to urobiť preto, že systém nefunguje tak, ako by mal, nie je efektívny a e, nerozsahuje také výsledky, ako by mal. A recesia spôsobila tento pád ceny, pretože sa znižuje produkcia v Európe a preto je k dispozícii viac povoleniek. Teda chápeme, že to nefunguje tak, ako by malo z hľadiska pôvodného návrhu, ale nemyslím si, že tento konkrétny návrh celú situáciu nejako výrazne zlepší. Ďakujem. Ďakujeme, Martin. Pani Korhola, faktická poznámka. Chcela by som popraviť jednu chybu alebo nepravdivé vyhlásenie. Prepačte, pani Korhola, vy ste sa hlásili s faktickou poznámkou. Prepačte. Ako mám teraz postupovať, eh, keď sa tu eh, objavilo nepravdivé vyhlásenie a ja neviem, ako mám zareagovať v pléne. Je možnosť eh, zareagovať. Máme modrú kartu. Máme takúto modrú kartu aj tu vo výbore? Neviem, či to môžem teda povedať alebo nie. Nikdy som netvrdila, že by sme sa mali učiť postupne. Povedal to pán Vikman z našej skupiny, nie ja. My nie sme predsa deti, deti sa učia postupne. Predseda, ak existuje faktická poznámka, tak eh, dostane rečník slovo, ale inak nie. Máme totiž ešte dlhý zoznam rečníkov a musíme sa posunúť ďalej. Pán Šimanský má slovo ako tenevý spravodajca EFD. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľmi ľúto, že na úvod ste navrhli že sa budú zavádzať zmeny. Nehovoríme o tom, či by sme mali zavádzať znižovanie alebo nie. Ide o to, ako a nie či. A to je podľa mňa prútované hodné. Nedávne diskusie dokázali, že túto myšlienku vnímame dosť rôznorodo. A ja podporujem tých, ktorí tvrdia, že toto zníženie, o ktorom tu hovoríme, je len triviálne. Tak ako povedal pán Kolnan pred chvíľočkou, teda prečo sa vôbec do toho púšťať, keď to nebude mať žiadny dopad. Vieme predsa, ako funguje ETS. Tento systém však ide sa zameriava na to, aby sa vytvoril mechanizmus toho, aby sa zmenila celá štruktúra produkcie energie. Ak tento časový odklad je iba akousi minimálnou opravou. Je potrebné si položiť otázku, na čo to všetko. Chcem vás vyzvať, aby sme sa neuberali takýmto smerom. Zástupca strany zelených e, začal práve útočiť na pani Korholu a myslím, že si všetci uvedomujeme, že cena za povolenky CO2 dosť úzko súvisí s budúcnosťou našej zelenej planéty. Ja sa chcem poďakovať pani Korhole za to, čo povedala, pretože ona povedala, že tento problém je rozsiahly a veľmi komplexný. Nemôžeme ho preto zredukovať iba na samotné mechanizmy. Máme totiž aj ekonomický rozmer tohto celého. Pán Kalanan na to poukázal. Uviedol konkrétny príklad zo svojho volebného obvodu, eh, kde sa presunula tá hlinikáreň do Kanady, nie do Indie, nie do Číny, eh, do Kanady. Stratili sme 400 pracovných miest. Eh, v Polsku máme taktiež problémy s pracovnými miestami ale aj e, vo Španielsku, Španielsku a v Grécku sú mladí ľudia bez práce. Musíme sa sústrediť na výrobu. Nemôžeme diskutovať o veciach, ktoré sú úplne vzdialené našej realite v sociálnom sektore. Polsko je úspešné v mnohých e, reformných oblastiach. Ešte stále však sme neimplementovali eh, rozsiahly balíček eh, energetických reforiem. Nehovorím to preto, aby ste nás ľutovali, ale myslím si, že sa nedá hovoriť o európskych otázkach bez toho, aby sme zohľadnili eh, situáciu v členských štátoch. Veď kroky majú predsa väčšiu váhu než slova. Európa je možno hnacou silou a vedú to silou, ale je dosť osamelá. Sú tu to ešte Spojené štáty, ale už e, po nich nikto nesleduje náš príklad. Teda toto zníženie o 15 e, emisí CO2 môžeme ste urobiť, ale neviem, či to zachráni naozaj našu planétu. Už sme na minulých schôdzach hovorili o tom, ako Austrália vníma toto dianie v Európe. A taktiež prezident Obama sa k tomu vyjadril minulý týždeň, ale fakty sú pre nás také, že situácia je neľahká. Táto anglická hlinikáreň už eh, teda nepôsobí v Anglicku, ale v Kanade. Držme sa teda e svojich zámerov. Všetci chceme čistejší a bezpečnejší svet, ale nezabúdajme ani na ekonomiku. Chcem sa vyjadriť k problému nezamestnanosti hovoríme o finančných výhľadoch na najbližšie roky a naše ambície sú podľa mňa dosť skromné. Mali by sme prepojiť túto diskusiu aj s inými témami, pretože platíme cenu, ktorá je stanovená a tento časový odklad sa môže vnímať ako zásah do fungovania trhu. Niektoré pozmeňovacie návrhy hovoria, že je to iba jednorazové opatrenie, ale ja tomu neverím. Ďakujem. Tým sme vyčerpali zoznam tenevých e, spravodajcov. Teraz prečítam zoznam rečníkov. Líze, Karl-Heinz Florenz, der Kollege Sükaling. Ja, Chris Seber und Linda McEwan. Habe ich irgendjemand übersehen, der sich gemeldet hat? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Gardini. Dann würde ich vorschlagen, dass damit, dass damit die Rednerliste äh, geschlossen ist und dass wir dann auf zwei Minuten runtergehen, weil wir nämlich gleich noch den Bericht. Musíme sa však pohnúť äh, dosť äh, rýchlo, pretože máme na programe ešte správu pána Lízeho. Aj tá bude dosť časovo náročná a preto prosím o stručnosť. Ďakujem. Áno, toto je naozaj uh, E, ide o to, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá a mať možnosť vystúpiť iba dve minúty to naozaj nestačí. Dobre, tak navrhujem, keď e, to kolegovia považujú za príliš krátke, dobre, tak môžeme to nechať e, posunúť na dve a pol minúty. Karl-Heinz Florenc práve vystupuje bez mikrofónu, ešte musí dostať slovo aj komisia aby reagovala na otázky. Teda, dve a pol minúty navrhujem. Súhlasíte? Inak sa totiž dostaneme do problémov. Peter Líze krúti hlavou, že nie, alebo ako si to mám vysvetliť? Tri minúty? Dobre, tri minúty. Peter Líze bude prvý. Nech sa páči. Vážený pán predseda. Vážený pán predseda, to by sme nikdy nevstihli, keby sme ešte hovorili dnes aj o správe Ulmer. To znamená, stanovenie si času treba povedať na začiatku, aj pokiaľ ide o tieňavých spravodajcov za malé politické skupiny, aj tí by sa mohli vyjadriť trochu stručnejšie. To treba takto povedať, pretože sú tu kolegovia z veľkých politických skupín a na to musíme brať jednoducho ohľad. Takže to bol ten úvod. Richard Zeber je zodpovedný spravodajca a istotne aj VPP k tomuto ešte niečo povie. Myslím, ja som spravodajcom parlamentu, pokiaľ ide o tému energetickej účinnosti a tam sme povedali, tam ste povedali celkom to, čo bolo treba povedať pán predseda. Aj Chris Davis z parlamentu požadoval túto správu a dôveryhodnosť parlamentu teraz od nás vyžaduje, aby sme nepovedali nie. Ak má niekto lepší návrh, môže ho urobiť, ale mali by sme byť koherentní. Nie, by nebolo konzekventné. A to hovorím nie len v mojom mene, hovorím v mene viacerých kolegov z politickej skupiny EPP, môžem povedať aj mená, ak je to želateľné. Dnes nie sú síce vo výbore, sú výbore pre priemysel a hovoria, že musíme niečo urobiť. A ja hovorím, že sú tu jasné mm, argumenty za to, že v Berlíne nie sme osamotení a že nemecké stanovisko na rade nebude nie budeme sa snažiť aj na rade za Nemecko hľadať konštruktívne riešenie. Ale problém, ktorý tu máme, je preto taký veľký, že už od roku 2005 máme nadmernú alokáciu týchto kvót. A preto by sme nemali teraz sa tváriť, že tu máme nejaký ako keby umelý zásah do trhu. Náš kolega George Morera v roku 2002 a v roku 2003 stanovil, teda navrhoval benchmark, určitý limit a keby sme to boli prijali a presadili z očí voči rade, tak by sme teraz o tom teraz nediskutovali, ale už vtedy viacerí hovoria, hovorili, že prerozdeľujeme príliš veľkodušne a že tento systém takto nemôže fungovať. A ešte k tomu prišla potom e, kríza. A pani Korhola boli tu kolegovia z priemyslu, ako pán Werner Lange, ktorí povedali, že musíme postupovať pomaly a učiť sa záchodu. A teraz sa učíme a teraz nemôžeme jednoducho povedať, že sa budeme tváriť, že sme hlúpi, nebudeme sa prispôsobiť a nechceme sa učiť. Musíme jednoducho pristupovať k tomu otvorene. Problém bola nadmerná alokácia kvót a priemyselné odvetvie, ktoré, plnia, ktoré plní tieto naše e, kvóty, e, tak tí jednoducho sú za backloading, dokonca aj od, dokonca aj za ten postup set aside, že dáme bokom nejaké e, limity. A posledný bod by bol nasledovný z mojej strany, aj pokiaľ ide o Martina Kelemena. Tie zaťaženia Veľkej Británie súvisia s národnými opatreniami. Tie zaťaženia, ktoré máme v Nemecku, tie sa súvisia takisto s národnými opatreniami. Takže riešme radšej problém európskym spôsobom, s menšími zaťaženiami ako keby sme museli stále to riešiť na úrovni štátov. To je to, čo by nás teraz malo zamestnávať. Musíme z európskeho hľadiska urobiť niečo, aby tu neboli ešte väčšie opatrenia zo strany národných štátov. Ďakujem, Karl-Heinz Florec. Áno, Peter Líze už povedal niečo z toho, čo som aj ja chcel povedať. Komisia jednoducho z toho dnes znovu vyjde dobre. Musí nám predsa vysvetliť, aspoň mne vysvetliť, prečo už druhýkrát za sebou tu máme dramatickú, prečo druhýkrát tu sme mali za sebou dramatické prerozdeľovanie týchto kvót a ako by sme sa boli tomu mohli vyhnúť, že by sme boli prerozdelili toľko alokácií. Myslím, že komisia v, tejto, v tomto odbore neurobila svoju úlohu a otázka, mojej strany. Nepáči sa vám tu návrh kolegyňu Grote, že by sme zasiahli iba jedenkrát. Znamená to, že chcete mať nejaký biankošek, ktorý by v budúcnosti znamenal, že by sme zasahovali každých 6 mesiacov budúcnosti. A pokiaľ ide o kurzy samotné, či už 4,80 eur alebo 6 eur, to nehrá až takú úlohu. Ak vychádzame zo systému, ktorý má fungovať v realite, tak treba akceptovať, že ceny sú teraz absolútne na dne. Nemecká banka a jej kurz je absolútne na nule. A mudrí ľudia to teraz nakupujú. Čiže ja nie som až taký prelaknutý, že tá cena je tak nízko. Takýto zásah, ako to navrhuje pán Grote, podľa môjho názoru nevyrieši problém, ja ešte stále nie som celkom rozhodnutý, ale možno komisia by mohla objasniť, zaujať stanovisko. Ja si myslím, že chce mať taký nástroj, aby sme zasahovali jedenkrát do roka. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je Teodorus Ulakakis. Ďakujem. Ja budem skutočne veľmi stručný. Začneme z ETS. ETS nie je cieľ. ETS je iba prostriedkom. ETS je o emisiách. Kto sa predsa, nikto sa nechce pozerať iba na cieľ alebo na tento posiedok, Chceme vidieť výsledky. Poprvýkrát tu kupujeme lacné CDM za cenu 0,4 eur. Predtým sme ich kupovali za cenu 12 eur. Jednoducho sme plitvali peniazmi spotrebiteľov elektriky v Európe. Čiže poprvýkrát to konečne funguje. Je to práve naopak, ako ste hovorili. A pokiaľ ide o inováciu, inovácia v ktorej oblasti? E, vo veterných elektrárnach alebo solárnych elektrárnach, ale predsa tieto sa vyrábajú v Číne, pretože sú tam lacnejšie. Takže sme zlyhali v tejto našej priemyselnej politike, aj v klimatickej politike. A teraz sa snažíme to celé zachrániť takým spôsobom, ktorý nebude vôbec fungovať. Ja vôbec nerozumiem. Chceme navýšiť investície, ale tí, čo budú robiť investičné rozhodnutia, predsa budú mať cenu ETS, budú myslieť na cenu ETS v roku 2019 a 2020. To je cena, ktorú chceme znížiť tým transferovaním backloadingu na toto obdobie. Takže je to nezaujímavé pre investi- investorov, ak hovoríme skutočne o investíciách, pretože investície a rozhodnutia o investíciách vychádzajú presne z ceny za rok 2019-2020. Takže aký je náš skutočný cieľ? Naším cieľom je štátna pomoc. To je skutočný cieľ. Niektorí ľudia chcú štátnu pomoc a niektoré krajiny si to môžu dovoliť a niektoré krajiny si to jednoducho nemôžu dovoliť pretože je veľa krajín, predovšetkým na juhu, ktoré nemôžu dávať štátnu pomoc energetickému sektoru. Takže týmto by sme porušili, narušili pravidla jednotného trhu, otvorili by sme zadné dvierka. A to je vlastne to, čo sa tu deje, pretože sú tu také krajiny, ktoré môžu dať štátnu pomoc, majú nadbytky v rozpočtoch a môžu si to dovoliť. Takže zabúdame tu na niektoré krajiny, zabúdame na spotrebiteľov elektriny. V mojej krajine máme 250 tisíc ľudí, ktorí jedia z jedálni pre chudobných, pretože si chcú ušetriť peniaze na elektrínu. Máme 250 tisíc takýchto ľudí. Zabudáme na nich a chceme im teraz povedať, že budú platiť ešte viac. Nájdite si peniaze, pretože my chceme inovovať v roku 2020 niečo. Tak to jednoducho nepôjde. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je kolega Richard Zeber. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Táto diskusia celkom jasne pokazuje na to, že týmto backloadingom sme sa nejako vyhli diskusii o ochrane životného prostredia, hovoríme to úplne niečom inom. Hovoríme tu o odvodoch, o štátnych pomociach. ETS bol koncipovaný ako systém limitov a obchodu a teraz sa pozerám na kolegov z Ekonu Chris Davisa. Išlo tu o termíny cap and trade. Pokiaľ ide o tie limity, tak treba povedať, že priemyselné odvetvia sa snažia plniť tieto limity a že sa im to podarí bez problémov. Takže ten cap, ten limit, to sa podarilo doplniť. A pokiaľ ide o trade, pokiaľ ide o obchod, tak Teraz momentálne máme nízku cenu a niekde v smernici sa neuvádza, že by sme potrebovali vysokú cenu. Takže vychádzajúc z tohoto, tie predpoklady, ktoré sme ako spolu rozhodovateľ z oči voči priemyselným odvetviam stanovili, sú plnené na 100%. Ak však chceme niečo iné, tak to musíme povedať celkom otvorene. Ja s tým nemám problém. Ale, milý Chris, e, aká by bola cena, ktorú by si akceptoval? Na túto otázku musíme dať odpoveď, pretože keď chceme urobiť oddialenie týchto obchodovania s kvótami, ten backloading, a budeme tu mať cenu 7-8 eur, tak budeme mať pozajtra diskusiu o tom, že to je príliš nízka hranica, takže musíme hovoriť o tom, že čo chceme. A myslím si, že nie, povedzme si to na rovinu. Musíme byť skutočne úprimní z očí voči tomuto problému a nemôžeme si tu posúvať čierneho Petra. Systém funguje, ale po, pomôže nižšia cena. Čiže keď chceme zmeniť systém ETS, tak môžeme to diskutovať, ale ja zastávam názor, že s týmto návrhom backloadingu dosiahneme iba určité zneistenie, čisté zneistenie. zneistenie. Takže nikto nebude vedieť, čo bude môcť robiť. Komisia nebude vedieť, či bude tým supermanagerom tohto celého, oni to vôbec ani nechcú robiť, to im aj verím. A pokiaľ ide o ten carbon leakage zoznam, tak ehm, to je zoznam, ktorý tu máme a musíme jednoducho odpovedať na túto principiálnu otázku, musíme byť jeden voči druhému otvorení. Hovoril sa tu o cenách energie. V niektorých štátoch to nie je problém, avšak sú tu niektoré štáty, ktoré by s tým problém mali. A nie je hlavným problémom to, že zisky z tohoto celého systému ETS dávame do rozpočtov ministrov financí. Nikde v smernici sa neuvádza, že by to malo ísť do inovatívnych systémov to je jednoducho čistý poplatok, ktorý priemysel platí do rozpočtov krajín. Takže tú principiálnu diskusiu by sme mali viesť o tom, že by sme mohli využívať tieto zisky do, inovat- do inovatívnych systémov, ale na to potrebujeme viac času. E, celosvetová zmluva o klíme bude uzavretá v roku 2015. Potrebujeme čas, dovtedy ešte bude aj komisia sa rozhodovať, ale keď už sme tu začali doplňať tento systém, podľa mňa to nie je správny, správna cesta. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Linda McEwan. Ďakujem pekne. Dúfam, že sa naozaj seriózne zamyslíme, skôr ako budeme o tomto hlasovať, pretože áno, ide o technických detailoch a o určitých prispôsobeniach, ale ide o zásadné otázky. A dúfam, že tí, ktorí si myslia, že by sme mali robiť niečo proti klimatickým zmenám, si veľmi dobre rozmýšľa skôr, ako budú hlasovať pre všetkým niektorí kolegovia, ktorí v minulosti podporili klimatické politiky a, ktorí tvrdia, že takáto zmena nám nepomôže, pretože trhy fungujú na základe dôvery. A tí, ktorí sú obhajcomi voľných trhových síl, vedia to, tak ako to ja viem, že trh funguje na základe dôvere. Matias, e, spravodajca spomenul na začiatku diskusie, že ten problém vystáva teraz práve preto, že EÚ nedokáže nájsť riešenie e, otázkam ceny uhlíka. Jednotlivé členské štáty začínajú príjmať opatrenia UK, Spojené kráľovstvo má opatrenie Carbon Flow Price tzv. A je to britská cena, ktorá vyvoláva oveľa lepšie, väčšie problémy. Pozrite sa, ako, pozrite sa, aký je rozdiel medzi britskou cenou a cenou uhlíka na trhu ako také. Takže e, mám tu tvoj citát. Ty si povedal, že e, je to politika vlád a politika EÚ a že kvôli tomu sa to deje. Áno, samozrejme je to polutovania hodné, v podstate, čo sa deje, ja myslím, že Chris Davis to takýto povedal, ETS, čo sa tam deje, je kombinácia chyb, ktoré sme spravili, ale aj legislatívy. Ja som o tom hovoril už minule. Druhá fáza má veľmi slabú reguláciu a veľký nadbytok povolenie, ktorými sa obchoduje. Trh je zavalený. Uh, takže, áno, Povedali ste, že nie sme deti a len deti sa musia učiť tým, že e, sa budú, skú, budú skúšať tak potom my ako dospelí sa nič nenaučíme. Ja si myslím, že celý život sa učíme ako dospelí a musíme sa poučiť z toho, čo sa deje. Stále sa niečo deje, keď sa niečo zmení, aj my sa zmeníme, spravíme niečo iné. A ďakujem kolegom z EPP aj z e, liberálom. Je tu veľmi závažná otázka. Ak nepodporíme komisiu v tejto veci, tak čo spravíte s klimatickými zmenami. A ak nepodporíme komisiu, tak sa sa nemusíme potom vrácať a podporovať nejaké veľké uznesenia o prispôsobení, ísť do Varšavy o rok a diskutovať o klimatických zmenách a ako dohodnúť globálnu dohodu. Pretože ak ETS skolabuje, aká nádej tu bude, že Číňania sa približia k systému ETS, že, že Austrálčania budú mať systém ETS a tí sa spoliehajú na nás, že sme seriózni partneri a riešime klimatické zmeny. Takže alebo to myslíte vážne, alebo nie s klimatickými zmenami. Úprimne si povedzme. Áno, áno, je pravdou, že niektorí boli odjak živa proti a nezaujíma ich diskusia o klimatických zmenách. Pani Kohal, vy ste aspoň boli konzistentná, ale tí ostatní, prosím vás, naozaj si dobre premyslite, čo chcete robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a záverom dostane slovo kolegyňa Gardini. Grazie, presidente. Io sarò molto breve perché... Ďakujem. Pán predseda, naozaj len veľmi stručne, pretože mnohé už zaznelo. Myslím si, že musíme naďalej skúmať túto tému. Je veľmi citlivá evidentne ITRE je proti. 43 ľudí hlasovalo za pozmenujúce návrhy, ktoré v podstate odstraňujú znenie komisie. A len 18 chceli, aby tento text prešiel, takže myslím si, že to je znak toho, že nám tu chýba diskusia. Zainteresované strany naozaj neboli do toho zapojené a medzi zainteresovanými stranami je aj parlament, ktorý by sa mal zúčastniť takéto diskusie. Už ako povedali kolegovia, ja si myslím, že práve preto, že zažívame ťažkú krízu, jednoducho nemôžeme doma povedať e, spoluobčanom, že jednoducho opäť sa im zvyšia účty za energie. Nechcem opakovať to, čo tu už zaznelo u nás sa naozaj znižuje produkcia niekedy až o 40 čiže jednoducho treba mať na pamäti krízu, keď hovoríme o takýchto témach. Klimatické politiky nenahradia hospodárskú politiku, ale zároveň musíme mať na pamäti aj to, že žijeme v časoch hospodárskej krízy, aj keď budeme riešiť energetické otázky a klimatické otázky. Máme, ro, máme viaceré záväzky, máme balíky klimaticko-energetické, obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Ale chcela by som spomenúť inú vec. Kolega Eckhart povedal, že existuje viacero vnútroštátnych kompenzačných systémov na kompenzáciu nákladov ETS. Možno by sme potrebovali mať nejaký povinný systém, pretože ak nie, tak sa to celé zdeformuje na svetovej úrovni aj na vnútornom trhu. Pokiaľ viem, tak v Nemecku a v Spojenom kráľovstve boli dané k dispozícii obrovské finančné prostriedky, zatiaľ čo v iných krajinách absolútne nič, ani halier. halier. Takže ja by som bola rada, aby komisia riešila aj túto otázku. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo komisii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, pokúsim sa hovoriť stručne. Za nás chcem len pripomenúť, že áno, komisia začala signalizovať, komisár už v apríli začal signalizovať tento problém. V lete komisia predložila viacero materiálov, analyzovala situáciu a naznačila, že situácia je naozaj zlá, že systém je v podstate je tu príliš veľká ponuka, ktorá sa nakumulovala za obdobia, že s tým treba niečo robiť e, momentálne e, ten celkový hodný limit nejako nie je ovplyvnený. Pred troma mesiacmi na požiadavku členských štátov Európskeho parlamentu komisia predložila konkrétne návrhy nielen pre roz rozloženie objemu povoleniek na racionálnejším spôsobom, či je to posunutie aukcie na neskôr, prešlo cez komitológiu, ale takisto aj v správe trhu s uhlíkom sa spravila ďalšia analýza situácie a sú tam alternatívny štruktúrálnych opatrení. Všetci vieme, že sa potrebujeme pozrieť na štruktúrálne opatrenia a posilniť systém obchodovania s emisiami. Pred troma mesiaci cena bola okolo 8 eur, vtedy keď sa znel tento návrh. A medzi tým počas diskusí na rade a v parlamente cena klesala ďalej minulý týždeň a niektorí z vás ste to spomenuli, sa zrušila jedna z aukcií, ktorá, to je len symptomom toho, že je tu nadmerná ponuka, čiže môžeme sa na to pozrieť veľmi racionálne a, a vidíme, že tá situácia bude takto pokračovať a ceny budú ďalej klesať, čo potvrdzujú všetci analytici uhlíkových trhov. Áno, potrebujeme sa pozrieť na to z dlhodobého hľadiska, ale skôr ako si to budeme môcť dovoliť, musíme zabezpečiť, aby sme vôbec mali dlhodobo o čom diskutovať. Uh, už to niektoré členské štáty povedali, členské štáty niektoré prijali vnútroštátne opatrenia, je veľmi pravdepodobne aj tu veľmi veľké riziko, že ak cena bude klesať naďalej, dokonca už aj dnes uh, viac vnútroštátnych opatrení sa jednoducho zrealizuje. A to znamená fragmentáciu vnútorného trhu, eh, ktorý je veľmi dôležitý pre priemysel. V rámci našich konzultácií s aktérmi pomerne jednohlasne priemysel povedal, že podporuje systém obchodovania s emisiami, podporuje štrukturálne reformy, ale ak nebudeme konať teraz aj v rámci tohto racionálneho prístupu rozloženia, rovnomenejšieho rozloženia povoleniek, tak jednoducho ich podpora aj e teraz nebude taká viditeľná. Takisto by som chcela zareagovať aj na to, že naozaj na medzinárodnej úrovni konečne je veľký záujem o obchodovanie s emisiami. Jasne vidíme aktivity nielen v Austrálii, aj v Číne. Veľmi rýchlo. Myslím si, že treba pripomenúť, že aj v Európe to nešlo až tak rýchlo, kým sa ten systém obchodovania s emisiami zaviedol. Aj v 90. rokoch sme mali dlhú diskusiu o iných klimatických politikách, napríklad zdaňovanie uhlíka to eh, sa v konečnom dôsledku eh, neprijalo, takže sme prišli s riešením obchodovania s emisiami na nižšie náklady. Takže je celkom dobré, že iné krajiny potrebujú chvíľku čas, kým dopracujú sa k nejakému záveru. A myslím si, že to vyzerá veľmi povzbudivo, aj ako Čína k tomu prispôsobuje. Čína nám povedala, že podporujú rôzne aktivity, ktoré sa realizujú a že sa rozhodli pre model európskeho ETS ako za efektívnejší model, ktorý najlepšie funguje. Áno, samozrejme, pozorujú aj to, že my sme sa poučili z našich chýb a my sme to nikdy nepopierali. E, Prvá fáza bola dôležitá. E, e, v klimaticko-energetickom balíku z 2008 roku boli závery z tohto premietnuté. Bola to aj podpora Európskeho parlamentu, ale tie ponaučenia, ktoré sme spravili, sa teraz začnú realizovať v 2013, tie ponaučené. Ponaučenia sa začnú realizovať. A je veľmi čudné povedať, že teraz sa nemôžeme ďalej poučiť a nemôžeme tie naše ponaučenia dať Eh, ako vklad do diskusie o štrukturálnych reformách. Na záver by som chcela ešte povedať, že čo sa týka štrukturálnych opatrení, sme ochotní spolupracovať so zainteresovanými stranami, diskutovať s nimi. Povedali sme viackrát, že budú konzultácie s aktérmi, špecifické stretnutia s aktérmi na diskusiu v týchto veciach, takže určite vždy počas celého procesu boli do toho zapojené zainteresované strany. A potom otázka toho Biankošeku. Myslím si, ja musím to zopakovať, že to nie je pravdou. Komisia nechce mať právomoc zasahovať na tento trh. Nakoniec sú tu demokratické postupy v zmluve, ktorými sa riadíme. Komisia má povinnosť poskytnúť hodnotenie dopadov. To je niečo, čo sme spravili. Jasne sa tam analyzuje situácia a len keď nájdeme dostatočnú politickú podporu medzi členskými štátmi v Európskom parlamente, len vtedy môže dojsť nejakému zásahu na trh. Takže Biankošek jednoducho to neplatí, nikdy k tomu nedojde, nie je to pravda. Situácia, aká je teraz, je mimoriadne výnimočná a naozaj nedúfame ani neočakávame, že sa to bude diať veľmi často, ale momentálne je situácia takáto a musíme konať. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, musíme konať. To bola posledná výzva komisie. Ja som si vypočul veľmi pozorne všetky príhovory, aj obavy, ktoré sú tu. Tu zvlášť z pravej strany prichádzali tieto ponosy a ja si uvedomujem, že ten problém je vážny, viacerí na to poukázali a že vlastne týmto návrhom backloadingu si iba ideme kupovať čas, že by sme zmenili časový harmonogram predaja aukcií kvót. A iný, iné ani nechceme dosiahnuť. Nerobíme nejaké principiálne rozhodnutie za alebo proti ETS, tak ako na to poukázali niektorí rečníci v diskusii ja to takto nevidím a mojou úlohou je, ako som aj na samom úvode povedal, nájsť kompromisné riešenie. Prirodzene, e, pokiaľ ide o nášho greckého kolegu, ja som si pozorne vypočul, čo povedal. On hovorí z perspektívy svojej krajiny, ale aj Martin Kellenen, ktorý hovorí o priemyselných odvetviach svojho vlastného volebného okrsku. Poznáme aj iné príklady, ale pokiaľ ide o ceny energie, je problém na úrovni národných štátov. Tam to je, to musím povedať. Aj pokiaľ ide o kompenzáciu, nedávne som počul o Telekome, ktorý bol začlenený ako podnik, ktorý je energeticky náročný a týmto si vlastne, týmto si vlastne zaistil určité zvýhodnené miesto voči ostatným odvetviam. Musíme sa pozrieť na ten zoznam úniku uhlíka, aby sme videli, že kto tam je skutočný podnik, ktorý má problémy s týmto a ktorý tam má určité výhody. Nikto tu nemá záujem o, na tom, aby sme zavierali podniky alebo ich premiestnili za hranice Európskej únie. Možno sa budem už opakovať, keď poviem, že kto skutočne chce podporiť udržateľné hospodárstvo, potrebuje obnoviteľné zdroje energie, potrebuje od, udržateľné produkčné procesy a na to potrebujeme aj v Európe, v Európskej únii priemysel uh, oceliársky. Takže môžem povedať iba to, čo sme zažili na diskusii v Dauhe, kde sa vyjadrovali naši japonskí kolegovia, brazilskí kolegovia, budeme mať takýto systém. E, ďalším bodom programu je správa pána Lízeho. Tam sa celkom jasne pokáže na to, že tu je možnosť, že pokiaľ ide o letectvo na medzinárodnej úrovni, e, otvoriť dvere pre globálne sektory v iných oblastiach. Ale musíme povedať celkom jasne, že my sme sa rozhodli pre takýto nástroj v Európskej únie, môžem uvieť príklady, napríklad v, civil, v letectve, letectvo sme dostali do emisného systému, čo sa deje v Nemecku, tam sa pripravila daň. Tým sa to zastavilo. Vo Veľkej Británii takisto zaviedla daň paralelne. A pokiaľ ide o zisky, tak už dnes vlastne je texte zapísané, že 50% týchto ziskov by mali byť vynaložené na prispôsobovacie opatrenia a, a na boj proti klimatickým zmenám. To je už stanovené. Tu nejde o program, ktorý, sa, ktorý má viesť k refinancii ministra financí a ich sektory. Možno by sme to mali ešte prísnejšie naformulovať v rámci ďalšej diskusii, ktorú budeme musieť v tomto bode mať. A je celkom jasné, že toto nie je program na to, aby sme teraz refinancovali e, národné rozpočty, ale tie peniaze, ktoré potrebujeme na boj proti klimatickým zmenám, máme získať práve prostredníctvom tohto systému a financovať to takto. To znamená, budeme mať ešte veľa práce v budúcnosti. Musíme dať aj jasné signály, že ETS zohráva úlohu v tom zmysle, aby fungoval správne. Nechcem povedať, že je teraz e, nefunkčný, ale vplyv, ktorý to bude mať, to má určitú cenu. Pani Korola na to poukázala, keď kolegyňa Evelyn Doyle eh, predložila túto zložku za EPP v parlamente, tak sme vlastne o tom hovorili v tom zmysle, že potrebujeme mať eh, hornú hranicu pri certifikátoch, pretože viacerí mali strach, že ceny pôjdu mm, do neba a, pretože, a preto sme potrebovali určitý ventil. Samozrejme, o to potrebujeme takisto diskusiu, že či v budúcnosti, ale nie v rámci tejto správy, že či v budúcnosti nepotrebujeme nejaký takýto núdzový ventil tak dolu ako aj hore. V iných oblastiach to takisto máme. Nemusíme sa tváriť, že v iných oblastiach nemáme takéto riešenia, napríklad intervencie. Pozrieme sa na polnohospodárstvo, kde máme 40 nášho rozpočtu, ktorý do, ktoré do toho tečú. A, a nechcel by som, ide to predovšetkým o to, že či budeme konzistentní, dôveryhodní aj naďalej, v zmysle toho, že chceme tento systém ponechať, to znamená, musíme urobiť ďalšie kroky. Čo teda chcem urobiť ja a čo aj urobím, je, že z toho všetko, čo som dnes si vypočul, dnes rokujeme v takomto kruhu, že sa, mi, že sa zamyslím nad všetkýmito problémami a budem sa snažiť nájsť kompromisné riešenie, také, s ktorým budete viacerí spokojní, pretože jedna vec je Jedna vec je jasná, ja ako spravodajca za parlament musím si ponechať určitú integritu a, a dôveryhodnosť. Set aside, to znamená vyňatie nejakých certifikátov z trhu, na to teraz nemáme väčšinu, ale Máme serióznu diskusiu o tom, že tí, ktorí sú momentálne v tomto systéme, sprostredkujeme určitú mieru dôvery a nechceme ich ešte viac zneistiť. Takže, ako som povedal, je to prvý krok. Ja ehm, budem sa snažiť rozpracovať tento kompromis, budem sa snažiť diskutovať s vami, aby sme na tom mohli skutočne ďalej pokračovať, ale zohľadním aj tie obavy, ktoré tu boli vyjadrené. Nechcem ich jednoducho ehm, zamiesť pod stôl. Ide mi o to, aby sme skutočne veľkou väčšinou mohli podporiť celý tento riešenie tohto problému, aby sme smerom navonok ukázali, že sme ochotní riešiť tieto problémy a že e, v rámci jubilea 20, 21. od založenia jednotného trhu, že skutočne sme dokozni sa dohodnúť ale ako som už povedal, niektoré problémy sú skutočne na úrovni národných štátov, tieto vznikli prostredníctvom zavedenia daní a ja skutočne nechcem teraz dávať dokopy 27 e, rozličných zdaňovacích systémov, pokiaľ ide o CO2 možno aj nad tým by sme sa mali zamyslieť, musíme sa jasne vyjadriť, že takéto dane sú nesprávnou cestou, pretože to ešte viac poškodí hospodárskú súťaž, pretože my sa chceme uberať cestou rozumného európskeho riešenia cestou kompromisu a týmto spôsobom ETS e, skutočne podporíme v tom smysle, že bude aj fungovať. Takže dnes máme hlasovanie vo výbore pre priemysel, teda už prebehlo, už sa o tom hovorilo. V NV je hlasovanie 19. februára a na pléne je to celé e, v termíne, ktorý ešte nie je jasný. Musíme sa poponáhľať, aby sme možno v apríli mohli už v pléne o tom hlasovať, aby sme začiatkom marca spolu s radou mohli rokovať o tejto téme, pretože ide tu o skutočne najdôležitejší súčasť eh, politiky Európskej únie v oblasti ochrany klimat, klímy a boja proti klimatickým zmenám. My musíme dať celkom najavo aj smerom na vonok, že sme ochotní v tejto oblasti robiť reformy. Ďakujem veľmi pekne za rozpravu diskusiu a teraz dostane slovo ďalší spravodajca, je to pán Líze. Bude hovoriť o návrhu komisie. Je tu o dočasnú výnimku zo smernice Európskeho parlamentu a rady. Tí, ktorí chcú momentálne opustiť e, miestnosť, tak nech to urobia čo možno najtichšie. Ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí nemali miesto, nemohli si sadnúť už sa to viac nebude opakovať. Na budúce budeme rokovať v miestnosti, ktorej rokujeme normálne. Takže prepáčte, ďakujem. Peter Liese. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stení kolegovia a kolegyne. Ďakujem pekne. E, ide tu o, o tému, ktorá súvisí so predchádzajúcou, ide tu o obchodovanie e, s emisiami a opäť tu ide o otázku toho, či ešte veríme v európsku politiku klímy, či sme ochotní pokračovať v ceste tak ako doteraz, alebo či si založíme ruky a povieme, že keďže to nefungovalo tak, ako sme si želali, európska politika klíny tým pádom zlyhala. Musím povedať, že ja som z tých, ktorí tvrdia, že je potrebné pokračovať, ale realisticky. Musíme sa pozrieť aj na zvyšok sveta. Myslím si však, že nie je na mieste rezignovať a nie by si tým Európska únia nepomohla získať hľadiska dobrých hodností. Čo sa týka toho hlasovania v výbore ITRE, myslím, že cena sa opäť dnes zníži. Ehm, a ten, kto nevie, čo znamená pirhovo víťazstvo, tak e, tuto jasne vidí. Teraz e, budú pokračovať národné e, opatrenia a to napätie neustále stúpa. Možno e, táto diskusia predsa len priniesie výsledky. V každom prípade problém dnešného hlasovania, respektíve problém sa dnešným hlasovaním nerieši. Teraz k otázke leteckej dopravy. Máme tu dočinenia s ďalším veľmi významným poradným výborom Európskeho parlamentu, s výborom pre dopravu. Robili sme to aj v minulosti, robíme to opäť. Teším sa, že sme našli riešenie. E, sme to tiež pod časovým tlakom. A predsa sa to musí prerokovať aj vo výbore pre dopravu. E, spravodajca Matiu Groš tu je a už sa hlasovalo viackrát a dokázali sme, že teda pracujeme a snažíme sa uberať rovnakým smerom. E, Ďakujeme Maťu Grošovi aj Branovi Simpsonovi. Teraz e, budeme musieť teda znovu prerokovať e, o správe. E, v parlamente sme to schválili na 90%, na rade to prešlo jednomyselne. Ide o to, že na rozdiel od iných priemyselných oblastí, kde sme mali úspech, v leteckej doprave sú emisie skleníkových plynov sa nielen zdvojnásobili od 90. rokov, ale zvyšili a preto je potrebné konať. Systém, ktorý sme navrhli, je veľmi mierný, ne, obchoduje sa na akciách v plnej miere iba na 15 e, Neexistuje hranica 21 alebo 30 ale iba 5 To zaťaženie pre celé odvetvie pre cestujúcich je veľmi mierne. Napríklad Ryanair v prepočte zvýšil e, letenky iba o 25 centov na každý let. Teda ten, kto hovorí o hororových číslach, sa musí pozrieť na konkrétne údaje, pretože v prípade Ryanair je to iba 25 centov. A náš podpredseda výboru kedy si povedal, že sa to často veľmi dramatizuje a dokonca aj pri lete z Londýna do Číny e, je poplatok za ETS nižší ako šalka kávy na londýnskom letisku Heathrow, preto by sa to nemalo dramatizovať. Pre nás eh, bolo veľmi dôležité, aby výbor pre dopravu aj náš výbor mali na pamäti medzikontinentálne lety, ktoré eh, v Európe štartujú aj pristávajú eh, z dôvodov ochrany životného prostredia aj z ekonomických dôvodov, pretože ide až dve tretiny všetkých letov. A teraz máme problém, na ktorý musíme reagovať. Je tu veľmi kritický postoj viacerých tretích krajín voči nášmu systému. Už vtedy tomu tak bolo, keď sme o tom eh, pôvodne hovorili, ale aspoň USA vtedy hovorili, že sa všetko zmení. Ja som eh, vycestoval do Washingtonu, hovoril som so senátormi, boli, tu maj, boli tam aj ostatní, pán predseda, a všeobecný dojem bol taký, že počkáme, kým odíde Bush, je jedno, či príde Obama, Clinton alebo McCain, klimatická politika USA sa zmení. Žiaľ, to bolo jedno veľké sklamanie. Američania sú najtvrdšími protivníkmi v tomto boji. Obama získal Nobelovú cenu za mier aj za svoju e, snahu v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Dalo by sa zamyslieť nad tým, e, či by sme mu tú cenu nemali odobrať, pretože Obama e, je e, na špičke tohto antihnutia a celý problém sa vyrieši iba ak sa toto zmení. Eh, John Kerry je teraz minister zahraničných vecí, to je istá nádej, pretože on v americkom senáte predložil eh, zákon a hovorili sme o tom aj s jeho partnerom Libermanom a ostatnými, eh, že aj tu je plán systému obchádzania s emisiami v USA aj v leteckej doprave, teda ak má nejakú chrbtovú kosť, tento Kerry, tak sa bude musieť zmeniť pozícia Američanov. Doposiaľ však celý tento systém odmietajú. Európsky súdny dvor tieto námietky veľmi pozorne preskúmal a dospel k záveru, že náš systém je v súhľade s medzinárodným platným právom. Preto to nie je právne podložené. Je dosť mm, zaujímavé, mám tu aj obrázky, keď sa pozrieme eh, napríklad na národné opatrenia, E, tie sa darí presedovať nejako lepšie, tie sa menej kritizujú na internej úrovni, menej sa právne napádajú a ani sa menej kritizujú na medzinárodnej úrovni. Dopad e, napríklad e, poplatkov Veľkej Británii, v Rakúsku, Francúzsku, v Nemecku, to je mnohonásobne vyššia suma ako v prípade ETS a nedá sa uviezť žiadna podobná iniciatíva tretich eh, krajín. Napríklad eh, China platia nemecké dane a indické spoločnosti platia francúzske dane. Preto musíme dbať o to, aby sme nepripustili, aby národné opatrenia, ktoré sú o mnoho väčšou záťažou, aby sa prijímali bez slova, bez kritiky a európske návrhy sa takto kritizovali. Uvádzam tu aj tabuľku, kde sú konkrétne čísla a dokazuje to, že na národnej úrovni ide o mnoho vyššie sumy. Mnohozásobne vyššie. Letecká doprava je medzinárodnou dopravou, e, klimatická, ochrana klímy je taktiež e, niečo, na čom by malo záležať celému svetu. Európska únia e, by mala vyzvať všetkých tých, ktorí sa na to podielali a inštitúcie. Ja osobne, môj tenevý spravodajca bol vtedy náš súčasný predseda. Všetci sme vtedy hovorili, že potrebujeme medzinárodnú dohodu. A to nie je vina Európskej únie, že sa to nepodarilo. Konštruktívne sme rokovali, ale žiaľ, v prípade IKO, Medzinárodnej agentúry pre civilnú leteckú dopravu, nebola jednoducho ochota nájsť takéto riešenie. Teraz sú však E, nové nádeje 9. novembra 2012 zasadala e, Rada IKAO a dosiahli výrazný pokrok. Je tu e, výrazný tlak aj z Európy a generálne valné zhromaždenie IKO v septembri 2013 bude musieť nájsť nejaké riešenie. Toto riešenie však ešte nie je celkom jasné, aké bude, ale podľa názoru tých, ktorí sa e, veľmi dobre v tejto veci vyznajú. Údajne to nie je celkom stratené. Vedenie IKO údajne sa bude snažiť v tomto smere, aj keď nie všetci členia, členovia. Komisia po tomto 9. novembri oznámila, že predloží tento návrh a 20. novembra predloží tento návrh e, stop the clock, teda zastavenia času. Chceme, aby e, sa dosiahla medzinárodná dohoda, aby sa vyslal pozitívny signál všetkým partnerom a návrh hovorí, že lety, medzikontinentálne lety, ktoré e, pristávajú a vzlietajú z Európy, budú vyňaté zo záväzkov systému ETS. Podľa pravidiel by mali spadať aj tieto lety do systému ETS. Do 34. by mali predložiť certifikáty a zaplatiť podľa toho, do aké míry majú efektívne lietadla a tak ďalej. A to sa teda na rok teraz odkladá. Vnútroeurópske lety ostávajú v systéme a to aj keď sú prevádzkované amerických alebo či, čínskymi leteckými spoločnosťami. E, nebude sa to diskriminovať podľa pôvodu leteckej spoločnosti, ide tu o trasu lietadla. Tento návrh teda teraz máme pred sebou a ja ho e, v zásade podporujem. Mali by sme to rýchlo schváliť, pretože 34. E, sa to potom všetko rozhodne a komisia bude môcť povedať, že sa to nebude implementovať. My sme však legislatívny orgán a ak E, sa niečo schválilo, tak to musí komisia aplikovať v praxi. Teda buď sa to do konca apríla zmení, alebo komisia bude musieť aplikovať starú legislatívu a to e, povedie k úplnému zrúteniu. Teda musíme aplikovať na všetkých, e, že do 30. apríla sa to jednoducho musí stihnúť. Musíme teda veľmi rýchlo schváliť tento dokument spoločne s partnerským výborom. Návrhy, ktoré eh, predkladáme, nie sú nejakou výraznou zmenou návrhu, iba trošku upresňujú tento návrh komisie. Ide o mierne zlepšenie textu, nejde o žiadne zásadné zmeny. To jediné, čo by sme ešte chceli eh, trošku viac rozpracovať, je, že keď sa na pôde IKO nič nestane v septembri, keď nebude žiadny výraznejší pokrok, potom si samozrejme nezaložíme ruky, ale bude sa pokračovať tak, ako je to zakotvené v legislatíve. Nemôžeme predsa stratiť ďalších 10 rokov. Čas beží aj v tomto smere. Je síce teraz zastavený na chvíľu, ale keby sme sa vrátili späť do starého systému, to nechceme. A to jasne aj hovoríme. A hovoríme, čo presne očakávame od IKO. Vnímame to síce realisticky. Nepodarí sa nám vyriešiť všetky problémy sveta za niekoľko mesiacov. Je jasné, že medzinárodná dohoda, ktorá bude obsahovať všetkých, e, to je to, čo potrebujeme. Keď napríklad o 5 rokov e, nastúpi do platnosti táto dohoda, e, aj dovtedy budeme musieť aplikovať nejaký systém, ktorý bude aktuálny. Teda do veľkej miery podporujem návrh komisie. Všetci ex- experti, s ktorými som sa stretol, v zásade taktiež podporujú tento prístup komisie a chcem preto požiadať aj kolegov, aby ho podporili. Ďakujem. Ďakujeme. Peter Líze. Ja som tenevým spravodajcom pre e, skupinu SAD a vtedy, keď sa o tom hovorilo, som pracovala na tej pôvodnej správe. Už som to spomenul napokon. Aj pred chvíľou je tu možnosť, že medzinárodná dohoda bude e, obsahovať aj leteckú dopravu. Isté, že neexistuje 100% záruka, ale je to tá možnosť. Myslím si však, že Európa mala preukázať, že je ochotná pristúpiť na kompromis a tento návrh, ktorý znamená zastavenie času, čo sa týka mimoeurópskych letov, že je reálny. Jasne sa to prejavilo aj z výboru ITRE, aj dopravu, činenia. aj s tými sme sa o tom rozprávali a títo všetci berú na vedomie a vnímajú to ako pozitívny signál pre medzinárodné rokovania. Preto to, čo navrhuje spravodajca, podporujem. Je však jasné, že je to časovo obmedzené opatrenie a potom samozrejme opäť nastúpia staré mechanizmy. Čo sa týka cien, už môj volebný okrsok je na severozápade Nemecka, mám tam všetky ostrovy Severného mora a platím viac za 50 alebo 60 kilometrový let ako za let z Frankfurtu do Washingtonu. A pritom ide o malé lietadlo, Teda národná úroveň, tam sú poplatky o mnoho vyššie, ale pritom kritika je veľmi minimálna. Ja som hovoril práve pred chvíľou e, o nástroji politického poriadku. Ja si myslím, že aj v tomto prípade je to takisto, ak sa príjme dohoda IKO, dobre, hovoríme, že podporujeme takéto opatrenie, ale zavádzať poplatky e, vo výške 184 libier e, e, a pritom ide úplne krátke trasy, to je podľa mňa absurdné. Teda na národnej úrovni sa e, naozaj vyberajú nehorázne poplatky. Tam pritom nejde vôbec o ochranu klímy, tam ide o plátanie rozpočtu. A tu musíme jasne povedať, že my sa touto cestou nechceme uberať, nechceme takto zaťažovať cestujúcich a spotrebiteľov, tí, ktorí chcú cestovať na dovolenku a ak platia nejaký poplatok na ochranu klímy, musí to naozaj na tú ochranu klímy ísť, nie na žiadne iné účely. Nesmieme si však mm, zatvárať dvere ani pred medzinárodnou dohodou, musíme sa um, naďalej snažiť byť otvorení všetkým možnostiam. Teda ja plne podporujem návrh komisie. Isté, že s ostatnými kolegami, tieňovými spravodajcami ešte budeme hovoriť o možných kompromisných návrhoch, ale v tejto chvíli už vlastne nemám žiadne iné návrhy na úpravu. Ďalej dostáva slovo kolega Chris Davis, mede liberálov. You, so continue... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže naďalej diskutujeme o systéme obchodovania s emisiami, tak ako ho máme. Hovorili sme o backloading. Výbor pre priemysel hlasoval, odmietol a e, cenu uhlíka klesli na 2,8 eura. E, možno to teší kolegov z EPP, ale niektorí z nás to zaujíma, či vôbec klima... Európa má klimatickú politiku ako takú. Nebudem zachádzať do detajlov ETS. Ja som si pozrel tento návrh. Samozrejme posilňuje rokovaciu pozíciu komisie jednoznačne. My by sme chceli medzinárodnú dohodu používame trošku e, európske svaly, akoby európsku silu, e, súdny návrh, e, dali sme, otestujeme to na súde, na to máme právo. A komisia hovorí, že jednoducho používa túto legislatívu e, Eh, aby získala určitý čas a vyvinula tlak eh, na iných partnerov, eh, aby podporili uzavretie takejto dohody. Čo sa týka Kyoto, tu takisto používame zdieľané, ale diferencované zodpovednosti. Myslím si, že v tomto prípade to naozaj robíme. Naozaj tu bol prípad, kedy trošku sme mali silnú pozíciu. Možno to bude o ničom, možno o pár mesiacov, budeme mať nejaký text ICAO, ktorý nebude znamenať takmer nič, ale zistíme, že viac aj tak od nich nedostaneme, tak dobre, no čo s tým? Máme ťažkú situáciu a budeme musieť sa rozhodnúť, či to teda vyprovokujeme ďalej a uh, narazíme na akúsi obchodnú stenu od Číňanov alebo negatívnu odpoveď, neviem. Ale zatiaľ musíme len dôverovať komisii, a povedem, povieme im, dobre, vchoďte do toho, rokujte, spravte čo v vašich silách a doviednate čo najlepší obchod, ako sa dá. Ďakujem. A teraz dostáva slovo. Thank you, Mr. Chairman. I Like Chris, find... Ďakujem pekne, podobne ako Chris, mám problém začať teraz diskutovať o tejto veci, keď ceny uhlíka sa jednoducho prepadávajú. Možno kolegovia si neuvedomujú, ako závažná je táto situácia, ale dobre, neviem, nakoľko to musí celkom sa prepadnúť, aby nás to dosť presvedčilo, ale v každom prípade sa blížime na nulu, takže pre niektorých z vás to môže byť úľavou. A k tejto téme je to ďalšia téma, o tom, ako vážne môže byť vnímaná Európska únia v súvislosti s, klimatickým, klimatickou politikou. Trošku nás prekvapuje, ma prekvapuje to, že mohli by sme povedať, že Európa celkom úspešne rozbehla diskusiu s IKAU, alebo teda s krajinami, robiť niečo s oceňovaním uhlíka v let, medzinárodnej leteckej doprave. Jednoducho to neprešlo, bo IKAO to zablokovalo a vďaka E, európskemu konaniu sa diskusie rozbehli. Myslím si, že veci, či sa hýbu alebo nie, to my nie som si celkom jasný, nie je mi celkom jasné, či o tom môžeme niečo povedať alebo nie. Čiže ak naša stratégia bude úspešná, veci sa pohnú, alebo keď sa teda hýbu, tak je trošku čudné, keď komisia zrazu chce zmeniť stratégiu a povedať, zastavme hodinky. Tie hodinky fungovali. Tak prečo ich máme zastaviť? Pretože teraz sa dostávame do problémov. Teraz dúfame, že IKAO niečo konečne spraví. Ale ak nie, ako roz, opäť rozbehneme tie hodinky? vzhľadom na nálady, ktoré prevládajú na radia v parlamente. E, naozaj neverím tomu, že ak tie hodinky raz zastavíme, že ich vôbec ešte niekedy rozbehneme. Čiže niečo sme rozbehli, začalo to fungovať a zastavíme to, lebo sa bojíme toho, čo hovoria iní vo svete, meníme stratégiu, zatlačíme sami seba do kúta, z ktorého sa dá ťažko dostať von a ak IKO neúspeje, tak budeme diskutovať o tom, či to máme skúsiť naštartovať znova alebo nie. Čiže opäť strácame, prehrávame na tom. Ja nerozumiem tejto stratégii. Jednoducho tomu nerozumiem. Prečo meniť stratégiu, keď funguje? Tlačme ďalej na tieto krajiny. A vzdáme sa len tak? Takže naozaj by som si rád vypočul od komisie, ak IKAO neprinese výsledky, ako rozbehneme, naštartujeme znovu tie hodinky. Naozaj by som rád počul jasnú odpoveď, pretože tejto stratégie jednoducho nerozumiem. A ešte raz, spomeniem letectvo. Letecká doprava neplatí DPH, neplatí e, dane za palivo ako my všetci je pomoc pre letiská, pomoc pre e, naštartovanie nových malých regionálnych letísk. Dotujeme lietadlá, letiska, leteckú dopravu všade, kde sa dá. A teraz konečne je možnosť spraviť niečo preto, aby letecký sektor čo to zaplatil. My pri tej cene uhlíka teraz vlastne neviem, o čom hovoríme. A keď pocítime určitý odpor, tak jednoducho to celé zastavíme? čo robíme v Európe. A tí, čo ste hovorili, že vzhľadom našej klimatické politiky firmy jednoducho krachujú, ja neviem. Držte sa faktov, to nezodpovedá realite. Ja nemám absolútne pocit nutnosti zastaviť tie hodinky, tak ako o tom hovorí komisia. Vôbec nie. A naozaj potrebujem, aby komisia presvedčila pádnymi argumentami. A na záver, jeden z tých pozmenujúcich návrhov, ktoré sme predložili, je aj to, že chceme jasne povedať, že čo sa týka príjmovej strany, mimochodom neviem, o akých príjmoch hovoríme, ale dobre, dúfajme, že na strane príjmov ktoré sú prudko, prudko teoretické, dúfame, že sa to použije na financovanie boja proti klimatickým zmenám na svetovej úrovni, ale vzhľadom na klesajúce ceny, opakujem, možno ani tento teoretický pozmeňujúci návrh vlastne už ani nepotrebujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pani Kelem. Um, Ďakujem pekne. Myslím si, že tu kladieme otázky, prečo komisia predkladá niečo. Na to jednoduchá odpoveď. Povedali jednoznačne, toto nie, toto nebudeme robiť, až kým nebudú čítania Eh, pri rokovacom stole to celé rozhýbalo eh, to hnutie a bol tu tlak eh, na rade vychádza vlastne z tej istej situácie bez ohľadu na to, čo hovorí komisia. My vieme, že toto je politická realita, ktorá stojí za týmto rozhodnutím. Ale v každom prípade toto rozhodnutie vítame, podporujme ho. Po, vítam správu Petra Liseho na túto tému a naše stanovisko je konzistentné. Ak chceme zabezpečiť takéto redukcie, tak to musíme robiť na globálnom medzinárodnom základe. A preto, ak to pomôže vyvolať aktivity v IKO. Ja si myslím, že je to len vítané. Musíme počkať a uvidíme na stretnutí e, výboru na vysokej úrovni. Uvidíme v septembri na veľkom, vysokom fóre, ako sa to premietne. Teraz je veľký politický tlak na dosiahnutie globálnej dohody a vzhľadom na medzinárodnú leteckú dopravu e, lietadla majú zlé zvyky, jednoducho lietajú medzinárodne a nie len v európskom priestore. Takže zreglementovanie a zdanenie sa vždy robí na medzinárodnom základe. Ja si myslím, že to je nielen politická, ale aj zemepisná realita a dúfam, že IKAO, v rámci IKAO sa dosiahne dohoda a medzi tým si myslím, že je úplne len zmysluplné predložiť takýto návrh a podporiť ho a preto ho my podporíme. Ďakujem, Ďakujem a ďalším rečníkom je Pán Siman, Šimanský. Je tu? Nie je tu? Dobre. Takže môžeme prejsť ďalej a slovo dostane Matiu Groš. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo tu už bolo povedané. Vo výbore pre dopravu sme o tomto už diskutovali, dospeli sme k záverom takým, ktoré sú podobné tým, ktoré sa prezentovali tu. A my sme zobrali do úvahy aj nádej, že pri IKO sa môže niečo urobiť. Podporujeme návrh komisie, avšak poukazujeme na skutočnosť, že táto výnimka pre zastavenie hodiniek by mala trvať iba rok. Sme ochotní podporiť si tie diskusie, ale nie ohľadne, ohľadne nejakých výnimiek a po druhé, mali by tu byť nejaká nádej po stretnutí na úrovni IKO, že sa tu urobia zmeny a že predovšetkým komisia bude, pokiaľ ide o legislatívu, diskutovať hlavne s parlamentom a že spoločne budeme debatovať o týchto problémoch. Nechceme sa dostať pred holú skutočnosť, pretože napríklad v roku 2014 máme voľby a my s týmto už počítame a musí si to uvedomiť aj komisia. A posledná pripomienka z mojej strany ako Európska únia v rámci bilaterálnych dôvod, ktoré máme, musíme posilniť našu pozornosť v tom zmysle, e, napríklad v takých oblastiach ako je Open Sky, dohoda s Spojenými štátmi Americkami by sme mohli skôr zastávať tie záujmy, ktoré máme my v rámci ETS. Pretože takýto posilnený postoj z našej strany by jednoducho prospel veci a nebolo by to tak, ako to je doteraz, že otvárame, že sme otvorenejší ako naše partnerské krajiny, pokiaľ ide rokovania, že musíme byť jednoducho konzekventnejší a prísnejší. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Groš, a teraz zostane slovo pán Kramer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý rok nás prekvapilo rozhodnutie rady. Ja sa spam- pamätám ešte, keď som sa rozprával s Petrom Lízem o tomto. Prezentovali návrh, že teraz by nemalo až taký význam byť v ústretí tretím krajinám a nechať v tomto probléme európske aerolinky. Ja som si vtedy želal, že v tej správe by sme zohľadnili trochu aj nie len to, že potrebujeme vyriešiť otázku s tretimi krajinami, ale otázku toho, že aký zmysel má využívať e, takýto systém ETS v rámci Európskej únie. Bolo by dobre, keby sa parlament skutočne zamyslel nad hospodárskou situáciou aeroliniek v Európskej únii. Táto je skutočne veľmi dobrá a Systém, ktorý by platil iba pre európske letenky, by tento problém iba zhoršil a nie, že by mu pomohol. Hovorilo sa tu o realizme, že by sme sa mali držať v skutočnosti. Chcel by som povedať, že nie je realistické očakávať, že Spojené štáty americké sa v tejto téme pohnú. A nový minister v tomto neurobi nič. Pripomínam, že prezident Obama podpísal zákon, v rámci ktorého sa zakázalo, aby aerolinky participovali na systém ETS, takže toto skončí v slepej uličke. Žiadna vláda Spojených štátov amerických jednoducho sa neuberala takýmto smerom ústretovým a od Busha po Obamu všetci prezidenti e, zastávali ten istý názor, len mali inú retoriku. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Ajkut, komisia musí urobiť tento krok, nemá inú možnosť Myslím si, že celé roky sme najprv ignorovali ten odpor, e, ktorý vznášali tretie krajiny a potom sme podceňovali to, aké mali vlastne oni z úmysly. Bolo celkom jasné, Martin Kevin na to už poukázal, že tie hrozby tretích krajín, e, že prídu s protiopatreniami, to nebol žiadny to nebol žiadny žart z ich strany, oni jednoducho takýmto spôsobom chcú postupovať. Už robili, podnikli prvé kroky v oblasti protiopatrenia a keď my chceme teraz urobiť rozhodnutie, že či ako budeme ďalej postupovať, nemali by sme sa vybrať cestou rizika, že skončíme v slepej uličke a že nebudeme mať žiadny manevrovací priestor na konci. A posledná veta, pokiaľ ide o náklady, chcel by som poukázať na to, že protiargument tretích krajín nespochybňoval nákladovosť tohto systému. Nikdy sa to nehovorilo o nákladoch v porovnaní s daňmi, s daniami. A v tomto zmysle platí tento zoznam. Nemali proti tomu. I, išlo o to, aby, že tretie krajiny si nechceli nechať zasahovať do svojho vzdušného priestoru. Tento argument Európska komisia nikdy nespracovala, ani správa Petra Lízeho. Ak chceme medzinárodného hľadiska urobiť pokrok a dohodnúť nejakú dohodu, akúkoľvek, budeme musieť zobrať do úvahy, že Európska únia nie je správcom sveta. My jednoducho sa musíme snažiť spolupracovať, musíme robiť aj kompromisné riešenia a Možno potom sa nám podarí dospieť k tomu záveru, k ktorému sme dospeli po kodanskom stretnutí, že nie sme to my, ktorí určujú, ako sa, budú, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia a nemáme v ruke jednoducho nejaké nátlakové prostriedky. Ďakujem, pani Grostet. Ďakujem pekne. Ja si predsa len dovolím vrátiť sa k tomu hlasovaniu. V, dnes ráno vo výboru ITRE zúčastnila som sa, naozaj to bol pozmeňujúci návrh zamietnutia, o ktorom sa hlasovalo s veľkou väčšinou. Tu by som chcela povedať, že to chce povedať, že absolútne sme neboli v, za stanovisko, ktoré prijala Európska komisia. E, čo sa týka správy Petra Lízeho, ja súhlasím s posledným vystúpením, ktoré tu zaznelo a e, poviem určitým kolegom toľko, že jednoducho nemáme právo na to, aby sme boli naivní, nemôžeme si to dovoliť a keďže tu nie je princíp reciprocity, ten sa neuplatňuje, takže všetko je zlé, všetko je nesprávne. A je pravda, že sú tu odvetné opatrenia, ku ktorým už došlo s významnou hrozbou zo strany Číny, ktorá e, žiada aby nákupy eh, mm, eh, veci od letísk, od Airbusy, lietadla a podobne. Spomeniem iba niektoré veci. Európska únia jednoducho nemôže rozhodnúť o všetko, rozhodovať vo všetkom o všetkom vo svete, ale dúfajme, že možno snáď jedného dňa bude možnosť dohody medzi Európskou úniou a tretími krajinami, ale zatiaľ si treba dávať veľký, veľký pozor. Takže naozaj podporujem samozrejme nášho kolegu, spravodajca Petra Lízeho v tejto veci a súhlasím s vystúpením, ktoré tu zazneli, e, v ktorých sa hovorilo o tom, že naozaj treba dať veľký pozor a Rozhodnutie e, komisára bolo rozhodnutím, pani komisárky bolo rozhodnutím, aj keď e, nájdenie medzinárodnej dohody bude veľmi, veľmi ťažké. Predsa len dúfajme, že raz sa to podarí. Ďakujem, Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo výbore ITRE ja som hlasoval proti backloadingu, odloženiu aukcií na neskôr, pretože ja som mal pocit, že ak sa rozhodneme pre nejaký nástroj, ktorý stavia na trhových silách, ak e, príjmeme opatrenie trhového charakteru, tak musíme byť konzistentní. Ale to mi nebránilo v tom, aby som sa vyjadril e, a mám stále viac, stále negatívnejší názor na kiotský protokol. Hovoríme tu o 15% emisí. Tie štáty, ktoré majú 15 emisie, na nech sa stále viaže, ten kiotský protokol je pre nich záväzný. Keď e, sa zamýšľam nad vyhlásením e, z Bazileja, o ktorom už hovorili mm, vyhlásenie z Bali, pardon, o ktorom hovorili kolegovia. Myslím si, že do tejto diskusie sa musíme znova pustiť, že musíme obnoviť diskusiu o novej verzii kiotského protokolu, ktorá by mala obsahovať určité princípy spravodlivosti a korektnosti na základe vyhlásenia z Bali. Čo sa týka ICAO a celej problematiky emisí leteckého sektora, pre všetkým obchodného, komerčného letectva, ja by som chcel povedať, že situácia je mimoriadne závažná. A to preto, že Jedná sa o tzv. čierny uhlík, ktorý vypušťajú lietadla, ktorý skončí v stratosfére. Tieto častice môžu ostať v stratosfére počas niekoľkých rokov, ak sa tieto častice dostanú do troposféry, ovplyvňujú meteorológiu a tam sa môžu ostať niekoľko týždňov. Takže vidíte, že sa jedná naozaj závažnú vec a to svedčí o tom, ako súrne treba konať. Takže práve preto, čo môže uhlík spraviť, musíme to zohľadniť a dúfam, že IKO, alebo chcel by som požiadať, aby IKO tieto veci zohľadnili, pretože myslím si, že to je rozhodujúci faktor. Malo by to viesť k tomu, že sa príjme rozhodnutie za takéto limity. Situácia je naozaj veľmi, veľmi vážna. A Každé zlepšenie, každé ďalšie vedecké poznatky, ktoré máme, len svedčia o tom. Vždy, keď dostaneme nové informácie, tak len uvedomujeme, že situácia je ešte horšia, ako sme si mysleli. Ďakujem pekne. Ešte dám slovo komisii. Pani Batram je tu za komisiu dnes. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Opportunity first, uh, Dopoludne či popoludne. Dovolte, aby som sa poďakovala spravodajcom aj vo výbore NV, aj v TRAN za to, že veľmi rýchlo pripravili správy o tejto problematike a poslancom o tom, že sa oboznámili s navrhovanou výnimkou, s našim návrhom. Myslím si, že rozhodujúci spôsob, akým ste sa podujali na túto úlohu, bude len pre nás prospešný aj na tej medzinárodnej scéne, pretože tým vyšleme jasný signál toho, kam chceme my smerovať a že chceme, aby sa proces v rámci ICAO ďalej rozvinul. Určité aspekty nášho návrhu sú také, že to je v podstate len dočasná výnimka z článku 16, či týka sa toho dodržia, dodržiavania, nahlasovania a vzdatia sa povoleniek. A my sme nikdy neakceptovali to, že e, legálnosť e, našej smernice ETS by bola spochybnená E, bolo potvrdené, že to je v súlade s medzinárodným právom, potvrdil to Európsky súdny dvor a naozaj sme presvedčení o správnosti, o zákonnosti nášho návrhu. To, že tá výnimka je naozaj veľmi špecifická, len dočasná a naozaj minimálna, má zachovať integritu našej smernice, našej legislatívy a zároveň zabezpečiť že nedojde k trvalým deformáciám e, leteckého priemyslu a hospodárskym subjektom v leteckom priemysle, či už sú to hospodárske subjekty, ktoré pôsobia v letectve z EÚ alebo z iných krajín. To, že je to časovo obmedzené a to, že chceme veľmi presne, prísne popísať parametre, to sú dve veci, o ktorých musíme jasne ďalej diskutovať, ale naozaj by som vás chcela vyzvať k tomu, že naozaj to, že to je iba na rok, tak sme to oznámili svetu navonok, pretože je to kľúčový prvok nášho návrhu. ICAO vždy bolo a je podstate našim ústredným partnerom, keď riešime otázky, politické otázky letectva. Prekvapuje ma, že tu tvrdíte, že EÚ sa snaží riadiť, e, vládnuť svetu, pretože EÚ je jednoznačne najsilnejším obhajcom multilateralizmu a hľadaniu e, globálnych riešení. Naša klimatická politika naozaj veľmi pozitívne e, zlepšila náš vonkajší pozitívny image a práve keď sa snažíme stiahnuť, ustúpiť od tých vysoko nastavených hodnôt, ktoré sme mali vtedy, treba v zahraničí potom obhajovať európsku identitu. ICAO, proces ICAO, globálny proces riešenia emisí z letectva si zaslúži získať šancu, tak ako ju teraz má. Je jasné, že do určitej miery tí, ktorí sú proti ETS, pocítili, že náš ETS a ktorí tvrdia, že ETS bránil spraviť pokrok v rámci ICAO. A my sme v podstate partnerom zobrali z rúk túto kartu výhovorky že sa nemôžu zúčastniť diskusí. Na dnešnoročnom, tohto ročnom zhromaždení môžu sa dopracovať k dohode. Je to práca, ktorá prebieha, musíme ubrať vážne, ale zároveň musíme vnímať našu dočasnú výnimku ako priamu výzvu partnerom z tretich krajín, aby vyložili karty na stôl. Ak naozaj chcú dosiahnuť globálny pokrok, tak nech aj niečo prinesú konkrétne. A EÚ je ochotná spustiť sa konštruktívne do diskusí s partnermi a postaviť sa týmto výzvam. Avšak, aby sme to mohli spraviť dôveryhodne, musíme mať doma jasno. A musíme mať jasno aj doma povedať, že máme jasné riešenie a našim hospodárskym subjektom umožníme konať podľa takejto výnimky. Všetko hospodárske subjekty, ktoré e, fungujú v rámci vnútroevropských liniek, budú mať rovnaké povinnosti voči EU ETS, takže v rámci európskeho priestoru nebude, nedojde žiadnej deformácii. Rovnaké podmienky pre všetkých musia byť za každú cenu ochránené. A ešte na záver k procesu ICAO je jasné, a teda k výsledku tohto procesu. Je jasné, že e, tie práce e, v prebiehajú tak, na takých troch osiach. E, prvá vec, rám, vypracovanie rámca, ktorý by umožnil dozrieť diskusiám a umožnil existenciu rôznych MBM a takým spôsobom by sa akoby vydláždila cesta jednotnému globálnemu MBM. A potom sú tu diskusie o globálnom jednom opatrení, ktoré pokračujú dobre a dúfam, že bude možné dohodnúť sa principiálne s jasným harmonogramom, čo by viedlo ku globálnemu opatreniu. A potom je tam taká tretia os, ktorá sa zameriava na celý balíček technických opatrení alternatív. E, z pohľadu komisie by bolo je veľmi dôležité, aby ten výsledok, ktorý dosiahneme v rámci procesu ICAO, má chrániť environmentálnu integritu našej politiky a môžeme sa podpísať po tento výsledok len vtedy, keď budeme presvedčení o tom, že to prinesie rovnaké uh, prínosy pre životné prostredie, ako by priniesol systém ETS. Ďakujem. Ďakujeme pekne komisii a teraz na záver dostáva slovo ešte Peter Lize ako spravodajca na zhrnutie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za e, veľmi povzbudzujúce slova, ktoré sú e, taktiež e, namerené rovnako ako môj návrh, že podporujeme návrh komisie, ako aj výbor pre dopravu. Čo sa týka vyjadrenia kolegu Matiu Groša, ktorý navrhol stanovisko, v tom rezonuje téma konkurencie. My sa musíme snažiť dbať o konkurencieschopnosť európskeho leteckého sektora. A myslím si, že tento návrh nám v tomto pomáha, pretože Isté, že všetky letecké spoločnosti, aj európske, aj neeurópske, budú podliehať rovnakým pravidlám. Holger Kramer už sa zaodišiel, ale o, odkážte mu, že diskriminácia jednoducho tu neexistuje. Rovnaké pravidlá platia pre európske aj mimoeurópske spoločnosti, keď čínska európska, e, spoločnosť e, pôsobí s letmi v Európe, a to niektoré robia, Eh, platia rovnako eh, ako európske spoločnosti, respektíve keď Lufthansa napríklad robí medzikontinentálne eh, lety, tak neplatí. Cena certifikátov za rok 2012 bola veľmi nízka a preto sa to používalo ako argument, že v prípade hubov, teda takých tých kľúčových letísk, že keďže tie sumy sú e, také nízke, napríklad 14 centov za let za Hamburgu na Dubaj, do Dubaja. Isté, že to je dlhodobá otázka, ako sa to bude vyvíjať. Ak sa nám podarí zachovať pri živote systém ETS, e e bude potrebné to prehodnotiť. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska sa musíme snažiť o to, aby sme našli nejaké iné riešenie a preto je tak dôležité podporiť tento návrh časového odkladu o jeden rok. Americká vláda americkým letinským spoločnostiam nezakázala zúčastniť sa tohto systému. Je tu iba splnomocnenie eh, ministra pre dopravu a preto eh, sa rokuje a nerezignuje teda Amerika postupuje rovnako, ako my chceme. Je tu priestor eh, ro- rokovať a je potrebné ho eh, využiť. Eh, moja správa obsahuje aj argument aj aspekt, o ktorom hovoril ešte predtým kolega Krámer, bol by som rád, keby ste ho upozornili, že je to obsahnuté aj v mojej správe. Z politických dôvodov ste, že zelení teraz musia povedať, že eh, iba oni sú naozaj sní ochranári životného prostredia, ale prosím ťa, Bas, prečítaj si eh, stanovisko mimovládok. Aj tie totiž hovoria, že ak tento návrh nepodporíme, tak sa to celé zrúti a je to naozaj veľké riziko. Eh, volám tu po zodpovednosti zelených, nie po populizme. Pozrime sa na to, čo hovoria eh, odborníci na oblasť životného prostredia a tí hovoria, že je potrebné to podporiť. A komisia povedala ďalšiu rozhodujúcu vec. Sú dve možnosti, ako sa to bude vyvíjať na IKO. Buď, a to je preferovaná možnosť, za to musíme bojovať a robiť všetko, čo môžeme, aby sa to tak stalo. Teda buď eh, sa nájde medzinárodné riešenie, eh, tak sa to tak či tak vyplatí. Keď sa však nepodarí nájsť to medzinárodné riešenie, tak Európska únia stratí Čierneho Petra. Komisia povedala, že sa stratí tá výhovorka, keď e, s Číňanmi, Američanmi a Rusmi hovoríte, tak ako ja, tak sa vždy hovorí, že všetci chcú medzinárodnú dohodu. A ja vždy hovorím, že aj keby nebola EÚ, tak by nebola ani medzinárodná dohoda, pretože sú jednoducho príliš rôzne predstavy o celej veci medzi USA a Čínou. Teraz sú zaviazaný pracovať na tej takejto dohode a keď v septembri e, nebude žiadny výsledok, tak e, už sa to nedá naďalej tak tvrdiť, e, že chcú aj naďalej medzinárodnú dohodu. I môžeme im potom povedať, že to celé spackali a preto e, sa to bude uberať iným smerom. Teda toto je tá dvojitá možnosť, ktorú teraz máme. Budeme sa snažiť uvedomiť si, že prídeme od Čierneho Petra a máme reálnu šancu uzavrieť medzinárodnú dohodu, ktorá nebude si ideálna, ale rozhodne prispieje k ochrane klímy a myslím si, že preto stojí za to o ňu bojovať. Ďakujem. Ďakujeme, Peter Líze. Lehota na predkladanie pozemných návrhov vyprší 28. januára o 12. hodine. Rozpráva o pozmeňujúcich návrhoch prebehne 18. februára, ďalej 26. februára sa bude hlasovať vo výbore Envy a predbežne je naplánované hlasovanie v pléne v apríli. Teda času je naozaj veľmi málo. Ďakujem všetkým a uvidíme sa o 15. hodine.